Möchte Sie bitten, Platz zu nehmen. Zaujmite prosím svoje miesta. Dnes večer budem zastupovať e, predsedu Artuiho. Príde medzi nás až neskôr. V prvom rade by som vás chcel poprosiť o prijatie návrhu programu zasadnutia, pričom navrhujeme, aby sme zmenili trošku poradie po hlasovaní, aby sme e, pokračovali od konca. Najprv bod 11, potom 10 a potom 9. Takže um, hlasovali by sme najprv a potom by sme prehodili uh, poradie uh, bodov. Uh, dúfam, že pochopíte, že nechcem hlasovať o správe pána Atviho v jeho neprítomnosti. Takže pokiaľ nepríde, dovtedy, kým uh, neprídeme k tomuto bodu, by som navrhol krátku prestavku. To nesúvisí iba so slušnosťou, ale aj s tým, že prebiehajú kompromisné rokovania k tejto správe a preto by som chcel udeliť spravodajcovi, aby ich predstavil. Toľko e, teda k tomuto bodu oznamenia predsedu nemám. Ak súhlasia spravodajci, navrhujem, aby sme teda prešli priamo k hlasovaniu. E, začali sme najprv s e, pána Olbrichta a pani e, Toma viadočný finančný ramec 2000 na 2020. Najprv testovacie hlasovanie. Pán Lambricht povedal, že jeho kartička chýba. Nemáte ju? Výborne. Pán Artuji, chceli by ste to prevziať? Dobre, takže tento problém eh, sa už vyriešil. Očividne nebude potrebná prestávka, keď sa dopracujeme k jeho správe, takže teraz by sme prešli k testovaciemu hlasovaniu. Ešte jeden hlas chýba. Máme opäť členov EPP na viac. Všetko v poriadku, vyzerá to dobré. Ja som si to len chcel tiež raz vyskúšať. Ešte raz to preskúšajme, lebo niekde sa vyskytol problém. V poriadku, vyzerá to dobre, ďakujem. Takže končíme testovacie hlasovanie a prešli by sme hlasovaniu. Pán predseda, môžete prevziať hlasovací zoznam socialistov, to by nám pomohlo, ale samozrejme môžem to urobiť aj ja. OK, ja mám aj zoznam. Vielen Dank. Ähm, Antrag 1. Dobre, takže e, návrh číslo 1. Kto je za? Nikto. Kto je proti? Väčšina zdržali sa. Zamietnuté návrh 2. Za. 1. Proti. Viacerí. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh číslo 3. Za. Vidím troch proti. Viac. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pán Zdechovský za. Jedna, dvaja, traja, štyria, piati, deväť. Kto je proti? Je ich viac, kto sa zdržal. Dobre, to si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené, ukončené. zamietnuté 16 k 20. Návrh 5, pán Zinadinos za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Wer ist dafür? Viele. Wer ist dagegen? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Prepačte, prepačte, prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Osmička za, traja, štyria, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 9 za, Prepačte, je tam ústny pozmeňovací návrh. Rád by som sa spýtal, či spravodajcovia sú, súhlasia. Pani Riada tu nie je. Omerži, mohli by ste sa vyjadriť k tomu, či vaša skupina by mohla súhlasiť s takýmto návrhom? Nie. Dobre, takže budeme sa zabrať pozmeňujúcim návrhom bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto e, pani Niriada podporuje? Je ich viac. Kto je proti? Prijaté. Návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 12 za proti, zdržali sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pán Zdechovský je mi to ľúto. Návrh 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis B za, proti, zdržali sa, prijaté. Týmto odpadáva 8 na 42, 16, 17, 19, 20. Pokračujeme ďalej s 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, a prepačte, 23 odpadáva, 24 22 odpadáva. Aha, dobre, 21 nie. My sme 21 prijali a vtedy 22, 22 odpadáva. Urobili sme to správne. Takže 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom máme ústny pozmaňovací návrh autorov k odseku 6. E, pravdepodobne autory súhlasia, keď to navrhovali za, proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 30 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 31 za, proti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 O prepačte, prijaté to bolo, hovorí pán predseda. 39 za, proti. Môžem ešte vidieť, kto sa hlási proti. Zdržali sa, zamietnuté. To si ešte raz kontrolujeme. Končíme 11 k 22 zamietnuté, 40 za, 40 za, proti, zdržali sa, prijaté 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tak 43 dafür. Dagegen. Proti, zdržali sa, prijaté 44 za proti, zdržali sa, zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh autorov k odseku 15b, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis C, za, proti, zdržali sa, prijaté. 26, 53, 54, 55 tým odpadávajú. Posledné hlasovanie je k návrhu 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz konečné hlasovanie. Pán Tonč, nech sa páči. Končím hlasovanie prijaté 29 za, 7 proti. Gratulujem spravodajcom. Dobre, teraz správa na Gresku. Pokračujeme ďalej s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Spravodajcom je kolega Negresku. Prejdeme priamo k hlasovaniu. Návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Pár sa vôbec nejako nehýbalo, to by som si rád preveril. Elektronicky hlasujeme. Jeden nechce hlasovať. Dobre, takže teraz sme všetci, 19 za, 16 proti, návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, trojka za, proti, zdržali sa, prijaté, návrh 4 za, proti, zdržali sa. To by malo byť zamietnuté. Návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa. Šestka za, proti, zdržali sa prijaté, návrh 7 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté. Osmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa, prijaté. Desiatka za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za. Pardon, to odpadáva. Takže 12 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 13 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky, prosím. Dve mi chýbajú jeden, teraz je to kompletné. Ukončíme, prijaté. 29 za 7 proti. Gratulujem srdečne spravodajcom. Budete vyhlasovať o vašej správe, pán Artuji? Keby mi moja politická skupina dala k dispozícii hlasovací zoznam, bol by som jej naozaj vďačný. Gut, es wird um eine zweiminütige Pause gebeten. Poprosím o dvojminútovú prestávočku. Pokračujeme ďalej o dve minúty. Takže kolegovia, budeme pokračovať. Prepačte, meškal som kvôli zmeškanému vlaku z Paríža. A ďakujem eh, kolegovi Gejerovi za to, že ma nahradil v tej prvej časti. Mali sme isté ťažkosti nájsť e, konečný kompromis pri správe, ktorú som vypracoval, čiže rokovací poriadok a s koordinátormi a tieňovými spravodajcami sme sa dohodli na novom znení kompromisu, tak aby e, bolo možné to e, dať čierne na biele a sprístupniť všetkým vám. Takže preskočíme e, môj bod a ideme na ďalšie hlasovanie presuny. Ak e, nik nenamieda, tak dám slovo kolegovi Fernandesovi. A pri presunoch sa zohľadňujú samozrejme aj predchádzajúce hlasovania. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to odprezentujem 23 to je e, globálny presun, hovorili sme na tom na ostatnej schôdzi. E, je tu nedostatočná miera výkonu, aj opravný e, rozpočet znamená, že členské krajiny budú mať 7,3 miliardy eur Komisia našla 855,9 milióna eur rôznych e, presunov, e, tak aby sme neprišli o tieto prostriedky, ktoré sa nedostatočne využívajú. Ja osobne som za e, takýto celkový presun a žiadam o schválenie. Neviem, či môžem prejsť k ďalšiemu presunu číslo 24. Ide o finančný príspevok pre e, fond na vysporiadanie sa s globalizáciou. To ešte nie je odhlasované, ale malo by sa o, e, o tom hlasovať. A nie, pardon, išlo, ide o Estonsko, ale už sa o tom hlasovalo. Opravuje sa rečník. Je to zhruba 1,3 milióna, taktiež chcem zhlasovanie, schválenie Potom presun 28, presun skoro 30 miliónov do riadku vyhradeného pre rozpočty a tak ďalej. Ide o to, že sa e, prehodnotili e, e, dôchodky k 1. júlu, potom tu som tiež za, presun 29 navýšiť o 10 miliónov nástroj pre mier a stabilitu. Ide o financovanie súčasných opatrení v Líbii, Jordánsku, Sýrii a inde. Má to prísť e, z oblasti zahraničnej politiky a politiky pre bezpečnosti. A tu som taktiež za schválenie tohto presunu. A ešte posledný presun číslo 30. Tu komisia navrhuje opäť posilniť nástroj susedstva Eh, do výšky 71,5 milióna. Ide o vzdelávacie opatrenia pre sírskych utečencov a taktiež eh, podpora príjmania v susedných eh, krajinách. Takže pochádza to z mikrofinančných riadkov a politiky zahraničnej a bezpečnosti. Pôjde to cez fond MADA Neviem, či komisia môže povedať, aké opatrenia plánuje s cieľom presvedčiť členské krajiny a e, s cieľom vložiť viac do trastového fondu, pretože z rozpočtu sa vyčlenili prostriedky, ale potom sú tu záväzky, záväzky členských krajín pri tých e, trastových fondoch ale nejak sa to nekonkretizuje, takže ide o to pozrieť sa, aká je súčasná situácia, e, aby tam vôbec tie členské krajiny peniaze dali a e, eventuálne e, navýšili a koľko z toho chce komisia využiť. Pán Werner, mohli by ste odpovedať na túto otázku? môžem poskytnúť isté dodatočné informácie o využití týchto fondov. Splnia slub z londýnskej konferencie v plnej miere, keď už budú presunuté. A ide o to prispieť k dlhodobému rámcu, ktorý bol vytvorený na eh, to, aby sa pomohlo všetkým, ktorý sa týka sírska kríza či už v Sýrii alebo v susedných krajinách Libanone a Jordánsku. Pýtate sa, čo presne sa financuje, e, napríklad vzdelávanie, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, e, prístup k pitnej vode, vytváranie kanalizácie, zvyšovanie ekonomickej odolnosti, zaručenie sociálnej inklúzie utečencov a komunít, ktoré ich príjmajú a taktiež tu pôjde, tu pôjde hlavne o vzdelávací sektor, pretože v Londýne sa hovorilo o tom, že všetky deti, uh, utečenci by mali mať zaručené vzdelávanie. Pôjde to cez Európsky trastový fond MADAT. Je tu viacero projektov, e, celkovo vo výške 384 miliónov ale ešte tam nejaké prostriedky chýbajú. Takže toto by bol nástroj, ako to <clears throat> okamžite sprístupniť, teda tieto prostriedky sprístupniť, tak aby sa dali využiť. Ďakujem. Ďakujem. My by sme chceli vedieť, či členské krajiny plnia to, čo komisii slúbili, alebo čo si od nich komisia slúbuje. Všeobecný spravodajca. Stručne nechcel som sa k tomuto budú vyjadrovať ale chcel by som potvrdiť e, správnosť týchto čísel, pretože podľa mojich informácií členské krajiny dali e, do transtového fondu Madat 69, e, skoro 70 miliónov, zďaleka nie tých 500 miliónov. A e, slúbilo sa už 795 miliónov ak je to teda pravda, čo sa dá spraviť na to, aby členské krajiny splnili svoje sluby alebo to, k čomu sa zaviazali. Pán Gejer, ja mám e, návrh kolegovia. E, je v rozpočtovom uznesení e, jeden, jedno ustanovenie a Využiť by sa to malo tak, ako to bolo plánované, hlavne v susedných krajinách e, Sýrie. Ale keď už prostriedky budú vyčerpané, tak ja by som navrhoval, aby sme prizvali komisiu, e, ktorá by mala apelovať na členské krajiny, ktoré by mali znova tento fond naplniť a mal by sa zdvojnásobiť. Takže podľa toho, koľko prispajú členské krajiny, my e, doplníme E, vlastne e, tú istú sumu, aby išlo o dvojnásobok. Čiže opak toho, čo sme zažili už trikrát doteraz, e, slúbiť na veľa, na veľa to, čo už vlastne EÚ z rozpočtu vyčlení, ale v podstate z rozpočtu išlo hneď a e, niektoré členské krajiny potom prispeli minimum. Teraz by sme to mohli spraviť naopak a teda znova naplniť tento fond, keď už bude prázdny a my to potom doplníme tou istou sumou. Uvidíme, čo sa stane. Dobre, tak či tak tú otázku dnes večer nevyriešime. Ešte stále e, je na stole. Ak e, nik nenamieta, poďme hlasovať. Všeobecný spravodajca navrhuje pozitívne stanoviská k tým piatim navrhovaným presunom, čiže najskôr presun číslo 23 elektronicky, prosím, hlasujte. Končím hlasovanie, ako všetci hlasovali. 33 za, 6 proti. Ďalší presun, číslo 24, opäť elektronicky. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 30 za, 8 proti. Teraz presun 28. Prosím, opäť elektronicky. Končím hlasovanie. 32 za, 5 proti, 1 zdržanie sa hlasovania. Presun 29, opäť elektronicky. Prosím, hlasujte. <laughs> Končím hlasovanie. 36, pardon, 34 za 5 proti. Teraz presun číslo 30, opäť elektronicky, prosím, hlasujte. 32 za, 5 proti, 2 sa zdržali hlasovania schválené. Ďalšie e, oddiely pán Dupré. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že spolu sú štyri, Najskôr EHSV 18 tisíc sa má presunúť Ide o post e, AD4 od decembra na dôchodku. E, vyplácanie e, počas 5 rokov a potom dôchodok 9000 eur. Všetko je to v súlade s pravidlami, neviem, ako by sme mohli namietať. Potom tri ďalšie presuny súdneho dvora, najskôr 55 tisíc eur Ide o to zaručiť postupne nahradiť niektoré e, stroje kopírovacie. Je to veľmi e, dôležité, pretože súčasné stroje sú často pokazené. Potom ...2100, tento riadok, tu ide hlavne o zaistenie bezpečnosti budov, a taktiež stabilizácia informatických systémov, taktiež žiadne námietky a potom posledný presun 215 eh, tisíc eur polivalentné stredisko pre eh, deti. Ide o to, že eh, podiel príspevku súdneho dvora na jasle sa zvyšuje a taktiež e, financovanie e, dohody so súdnym dvorom e, vo vzťahu s odchodmi na dôchodok. Ide celkovo 140 tisíc eur. Žiadne námietky z mojej strany. Aj keď som sa neubránil tom, tej osobnej pripomienke odchod do dôchodku niekoho, kto e, bol na poste AD14. E, dobre, ešte pán Áno. Ďakujem pekne. Chcela by som položiť otázku pánovi Depre. Mohol by mi potvrdiť, že tieto peniaze budú vyplaten, vyplacané plných 5 rokov. Hovorí sa v nariadení, že do 5 rokov. Aký je skutočný záväzok? Koľko rokov sa to bude vyplácať? Obyčajne to môže byť maximálne 5 rokov, nemôže to ísť nad 5 rokov. To je myslím maximálny limit. Počkajte, pozriem si to. Mm, predpokladám, že to je iba do dôchodkového veku, takže podľa informácií, ktoré mám, v decembri 10 miliónov, potom 14 tisíc každý mesiac a potom ďalších 5 rokov 10 500. To sú informácie, ktoré som dostal, čiže postupne to klesá. Môžem poprosiť pána Depre, teda koľko mesiacov, aká je veľkosť, akú hodnotu má tento záväzok, aká, aká je to suma, koľko budeme tomuto človeku platiť za to, že nebude nič robiť je to uplatňovanie prílohy 4 vnútorného poriadku Staff Regulations. A teda vo vnútornom poriadku, jednoducho vnútorný poriadok nemôžeme nejak e, posudzovať ako chceme. Jednoducho sú, je to vnútorný poriadok a vzťahuje sa na všetkých, na ktorých sa vzťahuje. Môžeme poprosiť za zástupcu Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, aby nám poskytol ďalšie informácie, ak má. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, pán predseda, jednoducho Vyzerá to byť veľmi taký nejasný finančný záväzok. Táto osoba podľa pravidel môže až 5 rokov dostávať tieto peniaze. Samozrejme, aspoň chceme vedieť, kedy bude mať narodeniny, kedy bude mať dôchodkový vek, takže o, koľko pe- o akej sume peňazí sa tu bavíme. Musíte si vynásobiť mesačný plat počtom mesiacov. Nie, nie, nie, to je zložitejšie ako toto, pretože za december bude mať 18 tisíc eur. To je ten presun a potom obdobie troch mesiacov bude naďalej dostávať odstupné v rámci základného platu, to znamená január, február, marec, 15 tisíc každý mesiac a potom až do dôchodkového veku bude mať 85 základného platu 4. a 6. mesiac, potom 70 základného platu ďalších 5 rokov a potom 60 základného platu. Takže, dobre, zdá sa, že to je naozaj veľmi bohatá osoba. V každom prípade je to v záujme Eh, inštitúcií, takže mm, jeho prítomnosť je asi veľmi drahá, eh, keďže sme ochotní toľko to zaplatiť za to, aby nič nerobil. Dobre, poďme ďalej. Je niekto proti tomuto presunu? Zdá sa, že nie. A ostatné presuny, takisto nevidím, že by bol niekto proti, takže môžeme povedať, že boli schválené a vyjadrenia, ktoré tu zazneli, samozrejme budú v zápisnici. Pani Holmajer, ne... Áno, pani? Poprosím vás, buďme demokrati a hlasujme o tomto všetkom. Dobre, keď chcete, tak prvý presun. Hlasujme elektronicky. Hlasujme teraz. Končíme hlasovanie. 24 za, 5 proti 8 sa zdržali. Čo sa týka ďalších presunov, ja si nemyslím, že máme o čom hlasovať. Pán Aniu, nebudete ho pocitovať ako deficit demokracie? Myslím si, že teda, no môžem považovať ostatné presuny za schválené. A k tomu prvému presunu máme ďalšie otázky. Pani Holmajer, mm, tu momentálne nie je, takže dostaneme sa k e, vnútornému poriadku. Máte pred sebou nové znenie, kompromisné, tak je to globálny kompromis. Pravidlo 25, body 6 a 7, 88, 7, pravidlo 222 odsek 3 a príloha 6, 4, odseky 2 a 3. Týka sa to pozmenujúcich návrhov 1, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 54, 55, 125 až 12, 73, 51 a 44. Potom máte texty. Chcem, aby ste sa pozreli na jeden z nich. Pán Fernández? No veľmi rýchlo. Ja si myslím, že uh, eh, SISB tam sme dali vypustiť if appropriate. A to znamená, že to, čo máme pred sebou, tam by to if appropriate malo vypadnúť a začne to výsledky outcome of the consultation shall pôjdu na plenárne hlasovanie pri prijatí výročne, ročného rozpočtu podľa článku 314 zmluvy o fungovaní Európskej únie. To znamená, že musíme vypustiť aj tú časť, tie dve slova if appropriate. No dobre, a tým pádom teda poznáte celý kompromis. Ak nemáte žiadne otázky, tak poďme hlasovať o tomto kompromise. Kto je za? Ďakujem pekne. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Takže Teraz môžeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 11 za? Proti? Zdržali sa? Poďme blokom hlas- blokovo hlasovať? Nie, nikto proti tomu, aby sme hlasovali v blokoch. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. týchto 8 pozmenujúcich návrhov. Hlasujme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 21 za. Pro, možno zase ísť v bloku, pretože je tu viacero návrhov od pána Montela. 21 až 43. 21 až 43. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 45. Pán Taran, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci vrch 3 je stiahnutý. Takže pozmeňujúci návrhy pani Montel, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 60, 70 e, pán Gajerdo je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. A celý text hlasujme elektronicky. Hlasujme teraz. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie. Text schválený 29 proti 7 a 2 sa zdržali hlasovania. Pán spravodajca vám ďakuje. A to sme vlastne skončili vlastne celú sériu hlasovaní. A teraz budeme mať veľmi zaujímavú výmenu názorov s komisiou. Tá nám predstaví svoj návrh nového finančného nariadenia. Mal by to byť jednoduchšie, čitateľnejšie pre užívateľov. Tento návrh čiastočne reaguje na žiadosť parlamentu s tým, že chce mať jednotné predpisy finančné rozpočtové. Mimochodom, tento návrh obsahuje aj zmeny ohľadom sektorových nariadení, ich 15 celkom a sú tam spoločné ustanovenia pre investičné fondy a štrukturálne fondy a nariadenie polno, spoločnej polnohospodárskej politiky. Táto prvá výmena názorov nám umožní jasne sa vyznať a samozrejme očakávame oficiálne vyhlásenie, ktoré bude až v novembri. Zároveň sa chcem poďakovať zástupcovi komisie a rozpočtového, e, výboru rozpočtovej kontroly, aj e, sektorových, to znamená priemysel, výskum, energetika, zamestnanosť, sociálne veci, SPP, e, regionálny rozvoj Ďakujem za všetky tieto prezentácie. Vítam pani Kalvino a automaticky odovzdávam slovo. Dobre, príjemný večer. Ďakujem pekne za to, že ste nám dali dnes príležitosť spraviť prezentáciu nášho návrhu reformy finančného nariadenia a piatich ďalších nariadení tak ako to pán predseda predstavil. Prejdem na angličtiny, pretože všetky priesvitky sú po anglicky a myslím si, že potom to bude jednoduchšie. Takže ešte raz, už po anglicky, sa chcem ešte raz poďakovať za to, že máme príležitosť dnes uh, hovoriť uh, s výborom pre rozpočet a výborom pre rozpočtovú kontrolu. Venovali sme veľkú, veľkú mieru energie tomu, aby sme predstavili dobrý tzv. omnibus návrh na modifikáciu finančného nariadenia ďalších 15 sektorových nariadení. Som veľmi rada, že to môžeme spraviť dnes, pretože je dôležité pokročiť e, v prácach rôznych zložiek e, zákonodárcov. Ako povedal pán predseda, ešte nemáme preklady a preto oficiálne ešte proces nezačína, ale rada takisto napreduje neformálne. Prebrali si už celý text a samozrejme nás zaujíma aj to, čo trávi parlament a v každom prípade sme ochotní dnes reagovať na akékoľvek vaše otázky. Prvá priesvitka. Tu sa snažíme iba v podstate upozorniť na to, čo povedal pán predseda. Ide o to, že týmto návrhom sa snažíme v maximálnej možnej miere riešiť sťažnosti a veci, na ktoré nás upozornil parlament, výbor regionov, zainteresované strany v rôznych členských štátoch a konkrétne riešiť otázky, ktoré vyvstali v verejných konzultáciách, ktoré sme začali v jari, keď sme pripravovali tento návrh. Bola to veľmi pozitívna odozva, čo sa týka zainteresovaných strán. E, čo sa týka zjednodušenia a flexibility, to nikoho neprekvapí, pretože tieto dve koncepcie e, každý víta a každý si váži. A to boli tie hlavné dva nedostatky, ktoré e, sme identifikovali, čo sa týka aktuálneho reglementačného rámca. Zasneli tu aj otázky dielčie paušálnej sumy, výskumníci spochybňovali, alebo teda nemali, nepozdávali sa im e, paušálne sumy. Takže to sme sa snažili riešiť. Ale je tu celková podpora zjednodušenia pravidel. Jedna z kľúčových zmien, ktoré chceme zaviesť, je práve tá zmena, ktorý spomenul, ktorú spomenul pán predseda máme veľmi zložitú pyramídu legislatívy, ktorou sa riadi implementácia eurozpočtu tu zmluvy, rozhodnutia vlastných zdrojov, viacročný finančný rámec a nariadenie, interinstitucionálna dohoda, finančné nariadenie, sektorové špecifické pravidlá, potom musíme príjmať delegované akty a vnútorné pravidlá a usmernenia, vysvetľujúce oznámenia, obežníky, to všetko celé dohromady sú tisíc stánkové zoznamy pravidiel, ktoré sa musia implementovať. A to hovorím iba o európskej úrovni. A potom členské štáty majú svoj manevrovací priestor a doplňajú ďalšie požiadavky a limitné hodnoty na implementáciu pravidiel. Takže musím povedať, že to sme to naozaj drasticky poňali. Povedali sme si, dobre, musíme začať na európskej úrovni a Jednoducho musíme spojiť finančné nariadenia a pravidla uplatňovania tak, aby bola iba jedna zbierka a aby sme sa snažili odstrániť špecifika jednotlivých sektorov a zabezpečili to, že finančné nariadenie bude tým jedným, tou jednou knihou. Samozrejme sa nám to nepodarilo na 100%, ale v maximálnej možnej miere bez toho, aby sme menili rovnováhu sektorových programov. Takže my sme spojili delegované akty, akty, finančné nariadenie a snažili sme sa odstrániť duplicity, nekonzistentnosti a výsledkom je text kratší o 25 čo sa týka pravidel na európskej úrovni. Nehovorím ani o tom, že proces, ktorý teraz spúšťame, je prvou fázou a potom sa musíme pozrieť na usmernenia, pravidlá na národnej úrovni a tak ďalej. Čiže E, toto nie je proces, ktorý finančným nariadením končí, ale je to taký základný stavebný kameň zjednodušenia. Jedna dôležitá vec, a určite e, celý rozpočtový výbor a výbor rozpočtovej kontroly určite súhlasí s tým, že my sme sa chceli vyhnúť akémukoľvek oslabeniu dobrej hospodárskej správy. Navrhujeme posilniť pravidlá, čo sa týka boja proti podvodom, posilňujeme text e, boja proti vyhýbaniu sa e, daňovej povinnosti v súvislosti s finančnými nástrojmi a rozšírili sme pravidla, čo sa týka konfliktu záujmov na všetky typy riadenia. Čiže v podstate všetky tie medzery sme zalátali a rozšírili sme tie pravidla tak, aby, ako som povedala, tam nevyhal, nevznikali žiadne medzery, e, čo sa týka dobrej hospodárskej správy. Kľúčové princípy a taký leitmotiv princípu je zjednodušenie. Zjednodušenie predovšetkým pre príjemcov EU finančných prostriedkov. Chceli sme to dosiahnuť cez rôzne prostriedky. V tomto finančnom nariadení si to prečítate. Stále väčšie využívanie paušálnych platie, menšie papierovanie a menej chýb. Na to upozorňoval stále e, dvor auditorov ako zdroj chýb. E, chybovosti, tým, že sme mali príliš zložité pravidlá a to, že systémy vychádzali z, do systému preplácania úplnej výšky nákladov, namiesto toho, aby sme použili zjednodušené pravidlá a paušálne sumy. Takže tu navrhujeme tieto systémy, aby sme stanovili napríklad hodnotu grantovo finančného nástroja, preto sme sa snažili čo najviac rozšíriť použitie paušálnych platieb. Takisto sme zakomponovali dobrovoľnú prácu, o to trvalo žiadali mi ovládne organizácie. Takisto tu navrhujeme modifikovať špecifické pravidla polnohospodárstva, ktoré majú uľahčiť uh, väčšiu podporu mladým pol, uh, e, polnohospodárom a takisto prejdeme na tzv. jednotný audit. K tomu sa dostanem neskôr, pretože to je jeden z kľúčových prvkov zjednodušenia. Takisto sme sa snažili vytvoriť alebo uľahčiť zjednodušené príspevky, ktoré nesúvisia s nákladmi, ktoré vychádzajú z výsledkov alebo podmienok, a, a sú to platby pri dodávke. Uvediem príklad, keď hovoríme o príjemcoch, grantov, ktorí musia napríklad Európsky fond pre odkazaných. V maximálnej možnej viere sme chceli robiť platby na základe jednoducho čísel, koľko osôb treba nakrmiť, jednoduše nepovedané, miesto toho, aby sme museli kontrolovať všetky náklady, prípravy, stravy pre tieto osoby a tak ďalej. Takže snažili sme sa nájsť veľmi zjednodušený systém príspevkov na základe podmienok alebo na základe konkrétnych exante podmienok. Ako som povedala pred chvíľkou, našim cieľom je zjednodušiť život príjemcov, ale zároveň je pre nás veľmi dôležité zniženie chybovosti dvoj auditorov. Uvádza, že vždy, keď sú platby na základe podmienok alebo výkonov, chybovosť je nižšia. Množstvo chýb je z princípu zisk-nezisk čo má negatívne dôsledky aj z hľadiska stimulácie, pretože stimuluje príjemcov e, mm, na to, aby nehľadali iné zdroje financovania alebo iné príjmy z investície, ktoré prichádzajú z eurozpočtu. A preto sme riešili aj tento tzv. neziskový princíp a zjednodušili sme pravidla nekumulácie pre drobných príjemcov drobných grantov. Takisto sme uľahčili zjednodušené alternatívy nákladov, zjednodušili systém nahlasovania skutočných nákladov, k tomu sa dostanem. Chceme sa vyhnúť ex post výzve nejakých detajlov, ktoré boli uvedené a ktoré boli narokované cez tie zjednodušené systémy nákladov. Takže priamo sme sa tu snažili riešiť odporúčania dvora auditorov a preto dúfame, že to povedie naozaj k zniženiu chybovosti, k ďalšiemu zníženiu chybovosti. Takže <clears throat> jedno z kľúčových pravidel zjednodušenia súvisí s ex post kontrolami a s auditmi. Dlho sa hovorí o princípe jednotného auditu, a všetci to ako vítajú, ale e, skutočnosť je taká, že projekty sa auditujú v teréne 3, 4, niekedy aj 5 krát. Sú tu v podstate rôzne úrovne kontroly, ktorá do toho vstupuje. A my sme chceli naozaj prejsť k, e, k systému jednotného auditu, jedného auditu, tým, že posilníme krížové spoliehanie sa na existujúce hodnotenie. To znamená, ak e, máme jedného auditora, ktorého môžeme považovať za ekvivalentného, tak nemusíme robiť ďalší ex post e, audit, ale môže sa spoliehať na audit na nižšej úrovni, či už je to členský štát, medzinárodná inštitúcia alebo európska inštitúcia. Tu chcem upozorniť na to, že toto podporil dvor auditorov. Hovorím to prekvapivo, pretože viete, neboli sme si celkom istí, ako zareaguje dvor auditorov, ale podporili to predovšetkým tam, keď chceme prejsť na systém, kontroly výsledkov a nie kontroly skutočných vzniknutých nákladov. Ilustrácia toho, viem, že váš predseda má rád grafy, zložitých a jednoduchých vecí, čiže toto je jednoznačný graf, ktorý poukazuje na to, ako prejdeme z aktuálneho systému, kedy máme povedzme vládnu organizáciu, ktorá niečo robí, je tu ex hodnotenie, potom je medzinárodná organizácia, ktorá rieši s touto vládnou e, organizáciou Svetová banka alebo OSN a financujú to aj iní donory a európsky rozpočet. Čiže momentálne to vyzerá tak, že eventuálne môže byť až 5 auditov toho istého kroku, tej istej činnosti. A toto nie je teoretický príklad, toto je naozaj príklad z, z terénu. My chceme systém, kde sa budeme navzájom spoliehať na audity tých druhých, aj tu ex ante hodnotenie toho, že kontroly a teda audity, kontrola nákladov už bola vykonaná, tak prejdeme potom na jednoducho jeden audit priamo v teréne, ako som povedala pred chvíľou, to sa bude ľahšie robiť, ak sa bude robiť kontrola výsledkov, výstupov nejaké aktivity a nie kontrola detailných nákladov až do posledného haliera. Prechádzam na Dobre, zjednodušenie pre beneficienta, zjednodušenie, čo sa týka zníženia počtu auditov a prechod na jeden audit. Ďalšia dôležitá oblasť, ktorú, v ktorej navrhujeme zmeny, to je navýšenie interoperability rôznych nástrojov a e, druhou riadenia alebo spôsobom riadenia. Jedna zo stiažností, ktorú sme počuli, bola taká, že je ťažké prepojiť granty a finančné nástroje. Je veľmi ťažké použiť štruktúrálne fondy spolu s EFSI takisto pre medzinárodných partnerov, ak majú priame a nepriame riadenie, a uplatňujú sa rôzne pravidlá pre rôzne typy výko- e, riadenia a vlastne je to dvojitá kontrola, je to veľmi náročné a opäť to vedie k zvyšenej chybovosti. Takže my sme chceli v maximálnej možnej miere o, o zjednodušiť tieto veci, aby sa dali využiť spolu štruktúrálne fondy a finančné nástroje, nástroje E, ktoré idú cez priame riadenie a zdieľané riadenie medzinárodnými inštitúciami, aby sa mohli používať rôzne pravidla pre celú aktivitu, bez ohľadu na to, či to je priame alebo nepriame riadenie. Takže nebudem zachádzať do detajlov, ale snažili sme sa čo maximálne možnej miere otvárať možnosti uplatňovania jednotného systému pravidel pre celú aktivitu aj pri použití rôznych nástrojov efektívnejšie využívanie finančných nástrojov. Nielen interoperabilita medzi finančnými nástrojmi a inými druhmi nástrojov, ale aj zjednodušovanie používania finančných nástrojov pomocou jednoduchších pravidel, pokiaľ ide o reporting, e, odbúrania povinností finančných prostredkovateľov, pokiaľ ide o individuálnych príjemcov finančných e, nástrel toto samozrejme e, z nejako dobrá myšlienka, má detailné informácie o jednotlivých príjemcoch, ale to predstavuje e, náklady, ktoré znamenajú, že musia vyplniť 10 stránkový formulár každý z nich a napokon táto informácia je menej zaujímavá než štatistická agregovaná informácia zo všetkých e, príjemcov, e, z ktorej vyplynú e, profily príjemcov finančných nástrojov. Tiež chceme zjednušiť reinvestovanie tých výnosov, ktoré prichádzajú z týchto finančných nástrojov do rozpočta EÚ, aby sa do určitej miery samofinancovali a chceme vytvoriť rovnaké hracie pole medzi všetkými inštitúciami EÚ. EU. Európska investičná banka je samozrejme privilegovaným partnerom, ale nemal by byť jediným. A teraz prejdem k poslednému prvku nášho návrhu, flexibilnejšie riadenie rozpočtu. Súčasťou toho sú niektoré prvky, ktoré boli v e, e, návrhu revízie Eh, sedmodobého preskúmania, pani Toma, pán Olbricht. Eh, vidím, že ste o tejto správe práve hlasovali. Takže ide o to, aby sme mohli uh, si uh, tu zanechať 10 obálky bez plánovania, aby sme zabezpečili vyššiu mieru flexibility. Chceme zvyšiť implementáciu e, solida- fondu Solidarity EU a fondu uh, pre boj proti globalizácii. Európsky parlament sa vždy sťažuje na dlhú dobu aktivácie týchto dvoch nástrojov. Uh, predlženie Európskeho trestového fondu nie by sa e, využíval iba na vonkajšiu činnosť, ale aspoň teoreticky aj pre e, vnútorné kroky, vytvorenie e, krízovej rezervy EÚ. To navrhoval Európsky parlament. To by sa financovalo z vrátených záväzkov z minulých rokov. Teraz pre budúci finančný rámec by sme tu mali tiež e, dva e, nové návrhy. A e, napokon navrhujeme aj spoločný teda, fond. Many different funds around the European budget. We want to create a single ktorý by mal vlastne opäť s zjednodušením, združením tých dodatočných, tých, tých doterajších a jedno e, e, duchšia administratíva zrne EÚ. O tomto nebudem dlho hovoriť, to je naša vnútorná záležitosť, ale e, cieľom toho je zjednodušiť život administratívy. Doteraz sme hovorili o zjednodušení života pre príjemcov. Chceme tiež tu zaviesť možnosť, aby občania boli viac zainvolovaní do tvorby rozpočtu EÚ, aby sa mohli viac vyjadriť kam si predstavujú, že by mali tiec prostriedky z európskeho rozpočtu. A viac chceme e, sa tiež e, sústrediť na e, výsledky. Viete, že to je cieľom pani Georgiovej a celej komisie a chceme to robiť tak, aby boli možné platby na základe outputu, výkonnosti alebo určitých požiadaviek aby bolo aj jasné, že je to balíček a potom takisto aj e, správ, ktoré sa musia robiť ex ante a potom takisto ex post. Viem, že minulý týždeň e, na túto tému e, integrovaného balíčka výkazov bolo práve, bola práve prezentácia v Európskom parlamente. Takže my sme sa snažili takýmto spôsobom eh, dať trošku zmysluplnosti, vniesť trošku zmysluplnosti do toho, eh, ako sa tu v tejto oblasti postupuje. A teraz aby som to eh, zhrnula. Ospravedlňujem sa, že sme museli tak prebehnúť všetkými týmito prvkami návrhu. Ehm, navrhli sme eh, omnibus, pretože si myslíme, že nemá zmysel meniť niečo vo finančnom eh, nariadení, ak potom tie sektorálne pravidla budú v rozpore s tým našim návrhom zjednodušovania. Uvediem príklad. Ak eh, vytvoríme prístup jednotného auditu vo finančnom nariadení, ale neskôr E, sa to nepretaví e, do zmeny ďalšieho návrhu, tak e, sa napokon v praxi nič nezmení. To isté platí aj pre iné prípady. Mali by sme tu len nekonzistentnosti v právnom rámci a preto tu navrhujeme zmenu ďalších 15 legislatívnych návrhov. 80 návrhov však e, sa, e, vlastne ten, všetko sa to týka zmeny e, finančného nariadenia. Ten zvyšok iba sa týka iných legislatívnych návrhov, kde ide vlastne o zabezpečenie konzistentnosti celého návrhu. A preto je dôležité, aby sme to mali jednotný negociačný proces, pritom samozrejme rešpektujeme všetky e, inštitúcie, ktoré to majú manažovať, ale je dôležité, aby napokon výsledkom e, bolo niečo koherentné, čo Eh, aj keď teda eh, by najlepšie eh, vysvetľovalo, ako sa majú verejné financie uplatňovať. Samozrejme, toto nie je jednoduchá téma, to je vždy komplexné, ale napokon, ako som povedala, potrebujeme tu mať naozaj konzistentnú pozíciu parlamentu aj rady k ďalším krokom. Dúfame, že tu budeme mať dohodu do konca decembra k strednodobej revízii. Eh, dúfame, že dovtedy eh, veci eh, postúpia na rade aj v, v parlamente, takže celý politický, celá politická dohoda k omnibusu by mohla padnúť počas malského predsedníctva, ktoré je veľmi angažované chopiť sa tejto výzvy, aby tieto pravidla mohli začať platiť od januára 2018. Budem veľmi úprimná. Všetci moji kolegovia mi hovoria, že vždy, e, keď e, sme sa snažili e, o zjednodušovanie, neúspeli sme 100%. Pretože už potom v reáli, keď sa bude rokovať o ďalšom vedačnom finančnom rámci, sústreďovať sa budeme na iné veci a ľudia budú menej sa sústrediť na zjednodušovanie pravidel. Preto si myslím, že teraz máme naozaj tú šancu oddeliť rokovanie o pravidlách od rokovania o číslach a nemali by sme E, nechať e, si újsť e, túto šancu, ak chceme veci po, teraz zmeniť v budúcnosti a nemali by sme naozaj čakať až do roku 2020 na to, aby sme menili pravidlá. Ďakujem veľmi pekne za to, že som vám tento návrh mohla predstaviť. Ja som teraz pripravená zodpovedať na vaše otázky. Smoj. Takže odznel aj potlesk a to svedčí o pozornosti nášho výboru, vážená pani generálna riaditeľka, ale netreba sklamať e, zainteresované strany. 79% si žiada flexibilitu, 75% zjednodušenie. Takže otázka znie, či ste pri zjednodušení e, zašli dostatočne ďaleko. Možno, že vám niečo budeme môcť navrhnúť. Ja e, chodím do terénu a všetci ma kritizujú alebo kritizujú Európu, hovoria, že sa to nedá ani už vydržať. Viac nepoviem zatiaľ. Kto sa chce vyjadriť? Pani Gresle. Ja, Ďakujem. Ako vždy, samozrejme, napokon pôjde o detaily. E, tam sa budeme musieť e, dobre pozrieť na tie detaily v globále. To, čo ste povedali, sa mi páči. Musela som sa e, e, smiať trošku pri vašej prezentácii, lebo e, ukazujete parlamentu grafiky, ktoré sme dali vytvoriť my a postupili sme ich komisii pred šiestimi rokmi. Tá pyramída, neviem, či si na to spomínate, toto bola naša iniciatíva, zaoberali sme sa touto otázkou komplexity Takže snažili sme sa príjmať komisiu, povenovať sa týmto témam a vlastne zlúčiť e, aj e, e, tie základné pravidlá, aj tie ostatné legislatívne návrhy. Toto už žiadal parlament dlho, som rada, že k tomu teraz došlo. Je dobré, že sa teraz tomu venujeme, treba sa tomu e, odvážne e, venovať. Ja e, dúfam, že v Európskom parlamente k tomu bude vôľa a odvaha. Už dlho sme v parlamente toto žiadali, aby sme tu nemali rozporuplné pravidla. Momentálne rozporuplné sú extrémne pretože rokovací poriadok platí iba momentálne pre ten najvyšší manažment a nie pre ostatné časti, ale dvor auditorov naozaj všetko e, komplexne hodnotí a tam e, e, potom vyvstávajú tie konkrétne pripomienky, takže je to určite užitočné. A keď sa na to pozriem, keď si spomeniem, ako dlho sa týmto zaoberám, tak musím povedať, že momentálne sa hlavne venujem tomu, aby som upokojila ostatné výbory. Rokovací poriadok, to je teda táto, táto tabulka t, e, s tými troma stĺpčekmi, to je e, tento dokument a tie sektorálne nariadenia sú tu. Takže preto je to také objemné, pretože doterajšie implementačné pravidla sú tam tiež e, zaintegrované. Takže ja tam ani nekonštatujem tak veľa zmien, ale text predsa len je značne zmenený, pretože tie vykonávacie pravidla boli naozaj zaintegrované do textu a to je dôležité a dobré pretože inak všetci jednoducho strašne musia dlho hľadať a nevyznajú sa ani e, e, v tých e, základných textoch, ani potom v tých vykonávacích, nevedia, kde majú hľadať. Je v tom zmetok, takže všetci kolegovia, ja sa ich snažím upokojiť v tých ostatných výboroch, je dôležité, aby tie odborné výbory si dobre prečítali e, túto e, časť a samostatne ju spracovali, ale tie veci e, navzájom súvisia a preto si myslím, že je dôležité, že tu máme kolektívnu zodpovednosť za to, aby sa to celkové dielo vydarilo Musíme to samozrejme potom naspäť e, e, e, zaslať komisii, e, povenovať sa jednotlivým témam e, aj oddelenie, ale musí to byť aj koordinované. Bola by škoda, keby sme teraz naozaj nemali odvahu e, sa veciam venovať združenie komplexne. To by bola naozaj premárnená šanca e, dopracovať sa k niečomu e, dobrému. Musíme sa tým zaoberať e, jednotlivo E, čo e, máte na mysli s jednotlivými návrhmi. Komisia je špecialickou v tom zorganizovať určité zjednodušenia hlavne pre seba. E, takže podmienkou je, aby tu bolo zjednodušenie aj pre príjemcov. keď sa tak na to pozrieme, bez toho, aby som poznala text, určite E, toto pravidlo, e, e, zrušenie pravidla non-profit, čo to znamená v praxi, takže 150 tisíc eur podujatie, teda 150 tisíc môže mať príjemca za nejaké podujatie a ak 50 tisíc nejaké podujatie stálo, zostane mu zvyšok, je to možné? E, takže je dôležité, aby sme e, sa nedostali v budúcnosti do škandálov. Ja som veľmi za zjednodušovanie a treba na tom aj popracovať. Je to veľmi dobrý cieľ, ale predsa len si musíme vydiskutovať e, dve, tri otázky. Nepozerala som sa na všetky návrhy do detajlov. Vidím, že meníte aj nomenklatúru, zavádzate iné termíny, iné pojmy, treba sa pozrieť presne na to, čo znamenajú, je to normálna legislatívna práca. Hlavnou úlohou pre náš výbor bude aby ostatné e, e, výbory dostatočne samostatne pracovali, ale predsa len boli dostatočne zapojené do toho celku. A bolo by dobré, aby sme tu e, neskončili s 3000 pozmeňovacími návrhmi z výboru pre poľnohospodárstvo iba k screeningu. To považujem za hlavný problém v tejto oblasti. Je tu veľmi Eh, náročný časový harmonogram. To, to znamená, že všetky časti si musia byť vedomé svojej zodpovednosti a to eh, znamená aj, že musíme začať eh, s kolegami tu v parlamente pracovať. Je tu veľmi veľa obáv. Takže navrhujem, E, že e, podľa článku 54 by sme mali udeliť samostatnosť ostatným e, výborom a potom porozmýšľať, ako vypracovať nejakú novú formu spolupráce s nimi. Je prekvapivé, že komisii sa to in-house v nej vnútri podarilo a bolo by škoda, keby sme my v tomto zlyhali v parlamente. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani spolupredsednička, pretože to bude spoločný výbor pre rozpočtové otázky a kontrolu rozpočtu. A nedávno na konferencii predsedov výborov sme navrhli, aby sa použil článok 54 a boli teda zapojené aj iné výbory, keďže pôjde o výlučnú právomoc pre tie oblasti, ktoré výlučne im e, prislúchajú a má ísť iba o ustanovenia ohľadne zjednodušenia. Ak by sa e, skonštatovalo, že sú nejaké iné ustanovenia, tak sa bude treba snažiť vyňať ich e, z dokumentu Omnibus a hlasovať o nich do 30. júna, pani generálna riaditeľka pre in, ostatné bude slúžiť iný právny základ. Pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručná. Mne e, totiž to, toho veľa neostáva rokovací poriadok e, som nesledovala tých posledných 7 rokov, ale to, čo nám teraz navrhla komisia, sa podobá tomu, čo povedal e, predseda. Keď sa stretneme s príjemcami, e, stále sa nám stiažujú. Takže treba sa teraz pozrieť na detaily navrhovaných zmien, ale myslím, že veci idú správnym smerom napríklad e, dobrovoľnícke práce mimovládnych organizácií. Tam sme sa vždy zasadzovali e, zjednodušovanie tie e, mimovládne organizácie pracujú v mnohých oblastiach a to by sa malo zohľadniť. A potom jednotný audit. Pán predseda, spomeniete si, keď sme eh, boli v Jordánsku a v Líbanone, príjemcovia nám povedali, že majú dokonca až 10 rôznych auditov a vyplňanie formulárov pre audity im eh, naozaj zaberie eh, veľmi veľa času. No a orientácia na výsledky, a kontrola tých e, e, základných e, predpokladov, nie ani tak veľmi ex ante kondicionalita. To, čo už zaznelo pri tom fonde pre tých najchudobnejších, to sa mi páčilo. A potom zjednodušovanie, že jednotlivé finančné nástroje sa môžu kombinovať. Junckerov plán FC, štruktúrálne fondy, to je dobrý nápad. V mnohých regiónoch a komunách e, počúvame totiž šťastnosti, že toto je veľmi komplikované. No a potom e, príjmy, ktoré môžu vyvstať zo správy finančných nástrojov, e, aby sa mohli uplatňovať opätovne k ďalšiemu financovaniu. To považujem tiež za dobrý prvok. A to zodpovedá tomu, čo povedal pán predseda. celá tá galaxia, e, to všetko, čo sa tu e, e, s týmito návrhmi tiež hýbe, odkiaľ tie peniaze prichádzajú, kam smerujú. Takže celkovo návrh ide dobrým smerom. Myslím, že ak sa nám podarí zjednodušiť, zjednodušovať tam, kde chceme zjednodušovať, pretože niekedy veci komplikujeme, my výbory veci a ak sa nám podarí naozaj urobiť toto zjednodušenie, ak sa nám tá práca správne podarí odviesť, tak sa pri viadoč- budúcom viadočnom finančnom rámci môžeme naozaj sústrediť na tie konkrétne čísla. Nuž, takže veľa úspechov všetkým, ktorí sa budú venovať tej práci na detailoch. E, výbor pre rozpočet a pre kontrolu rozpočtu, pretože kontrolovať treba. E, tu, tu má ťažkú prácu, ale kontrola nemôže sa stať dôležitejšia než e, samotná realizácia. Ďakujem. Ähm, Ďakujem, pán predseda. Tri poznámky. Poprvé, ak by sa komisii podarilo naozaj presadiť ten jednotný audit, tak by sme sa dopracovali o veľký kus vpred Eh, pani Kavinia, vy ste eh, povedali, že eh, dvor auditorov s tým súhlasí, to je naozaj nutné, nedávalo by zmysel, ak by sme spoločne sa snažili o zjednodušovanie a napokon by sme nevedeli presne, ktorá škola v Afganistane E, bola financovaná EU Trust fondom, k akému e, koľko percent európskych prostriedkov tam tieklo. Ako európske inštitúcie tam by sme v tomto mali spolupracovať a všetci, aj my sami, a e, to je moja druhá pripomienka, by potom e, sme sa mali zaoberať aj dôsledkami, alebo musíme sa s tým zmieriť pretože mnohé z tých vecí, ktoré ste navrhli, znejú veľmi presvedčivo, že sa ani nedá byť ako keby proti, ale keď e, napíšete e, jednodušené výkazníctvo, tak to znamená, že Európsky parlament možno už nebude vidieť každý detail, e, ktorý by nás zaujímal. Teda otázku k tomu by sme položili radi na nejakom zasadnutí výboru. Politicky sa tu dá argumentovať potom nož, ale takto sme si to nepredstavovali. A potom by sme sa nemali tváriť, že tu chýba eh, demokratická kontrola eh, pre parlament. Takže toto eh, chcem apelovať aj na mojich kolegov tu v Európskom parlamente musíme si ujasniť aj, ako potom by vyzerala tá druhá stránka tejto zmeny. No a potom ďalšia vec, all revenues and repayments stay with financial instruments. Neviem e, úprimne povedané, či si želám, aby e, tie príjmy z finančných nástrojov ostali, sa teda vracali naspäť. Potom dostaneme z rôznych miest e, listy o tom, že finančné nástroje z časti nefungujú tak, ako by sme si to želali v otázke nákladov, v otázke pákového efektu, eh, širokej palety eh, nasadenia, takže možná kritika eh, by tu bola určite v mnohých oblastiach. Ja nie som dogmatik. Ja nehovorím, že len jedna vec je tá správna, ale nemali by sme sa vždy riadiť iba podľa podľa argumentov rady v prípade e, VFF, že dostanete menej prostriedkov, ale vďaka našim nástrojom s tým môžete viac urobiť. E, názory na finančné nástroje sú naozaj zmiešané, takže e, treba mať možnosť korigovať a zasiahnuť tam, kde je to nutné. Pán Maragal. Sí, gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja veľmi stručne <clears throat> obávam sa, že hrozí, že podľahneme tomu, čo písala pani Korviňo. Ona je akoby za týmto pokušením. Keď ju počúvam, tak mám pocit, že som to ja pred 15 rokmi keď som sa snažil e, obhajovať e, systémy predchádzajúcich alebo predbežných schválení. To je, myslím, to základné kritérium. No ale pri tomto lákaní, ktorému podliehame, je toho viac. Niečo sa, má, niečo sa zásadne zmenilo pri spravovaní európskeho rozpočtu. To si treba uvedomiť v prvom rade. A do júla budeme mať ešte veľa práce. Teraz ešte ani nevieme, aký dosah tieto zmeny majú, ale náš výbor musí zareagovať na jednu zásadnú otázku a síce e, mali by sme e, žiadať od komisie, aby rešpektovala a autonómiu pracovných postupov Európskeho parlamentu. Každý náš výbor má zákonodárne právomoci, ktoré sa nedajú zredukovať ani nahradiť. a v rámci viacročného finančného rámca sme predložili aj pozmenujúci, doplňujúci návrh v tomto smere. To treba spraviť na zaručenie samostat- e, autonómie Európskeho parlamentu. Potom sa vyjadril aj dvor auditorov. Je tu hlavná línia, ktorá je v súčasnosti súčasťou akejsi doktriny. E, prečo nie? Môže to byť zaujímavé. Ide o zásadnú zmenu pri spravovaní rozpočtov. Bude treba byť obozretnejší a parlament bude musieť byť trošku obozretnejší. Nie je to ani technické ani finančné rozhodnutie, čiste politické. A všetky e, dôsledky tohto rozhodnutia sa budú overovať a dúfam, že v praxi aj obstoja. Ide o zmenu kritérií a hrozí, e, že tu nebude žiadna e, kontrola, na to poukázal aj dvor auditorov a to musí byť jasné. Myslím, že hlavne na túto otázku musíme odpovedať v prvom rade. Pani Miriada. Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť dlho, ľudia sú možno, že trošku unavení, súhlasím s tým, čo tu práve odznelo napríklad pomoc mladým e, poľnohospodárom, zjednodušovanie postupov, to treba uvítať, ale ako povedala pani Gresle, ten diabol je asi v tých detailoch, takže možno, že na dve, tri by sme sa mali pozrieť teraz, kto by ešte mal spravovať tieto e, prostriedky, tak ako to navrhuje komisia, okrem parlamentu ako zaračiť e, kontrolu verejnosti, demokratickú kontrolu. To sú pre mňa tie najdôležitejšie body. Ďakujeme teraz pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať e, zamestnancom tohto výboru, pretože naozaj tá komunikácia je čím ďalej, tým lepšia. Ja nie som odborník na tieto otázky, takže neviem, nakoľko je relevantné všetko to, čo navrhujete vo svetle cieľov, ale e, rád by som vám veril a myslím, že je tam veľa pozitívneho, ale neviem, či tu predsa len nie je niečo trošku zvláštne. Hovoríte o flexibilnejšej správe rozpočtu a tu mi niečo udrelo do očí. Povolenie trust, eh, trustových fondov v rámci EÚ. A to je veľká premiéra. Mm, ostalo to skoro nepovšimnuté. Neviem, či to nejako súvisí s e, finančným poriadkom, ale predsa len to podľa mňa trošku opodstatnené je. Takže um, ehm, nie je to možno čiste logické spružnenie, potom účasť e, verejnosti, ako to zahrnúť do e, nástrojov účasť e, verejnosti na formovaní rozpočtu. Ja súhlasím s tým cieľom samozrejme, ale ako to zaručiť? A ešte jedna veta, ktorá ma zaujala. Povolenie teda e, tých trastových fandov v rámci EÚ, ale potom ešte druhá, je to v omnibuse. možnosť presunúť štruktúrálne fondy alebo iné nástroje. Znie to nevinne, ale určite to niečo znamená, inak by to tam nebolo. Takže čo to môže znamenať? Zaujímal by ma skutočný e, význam. To, čo to všetko zaznelo, samozrejme je to vynikajúce, ak budú zjednodušené podmienky platieb, keď zákazník si bude istý, že keď splní určité podmienky, tak mu do 30 dní nabehnú finančné prostriedky, tak nič nie je jednoduchšie aj pre neho samotného, ale aj potom pre samotnú kontrolu, ktorá bude o, to jednoduchšia, keď budú jasné pravidlá hry. E, pri zjednodušení administratíve e, a zjednodušení pravidiel pri čerpaní štrukturálnych fondov e, samozrejme niektoré takéto veci si vyžadujú dôkladné analýzy, aby sme poznali aj to, že prečo dnes implementácia mešká. Vieme dobre, že implementácia mešká, ale meškali napríklad aj platby v e, posledných rokoch a my sme si takéto analýzy neurobili, aby sme zistili, čo všetko spôsobili meškajúce platby. A bola to škoda. Čiže budeme potrebovať, aby sme k tomuto, aby sme naplnili, naozaj urobili dôkladné analýzy, aby sme mali z čoho vychádzať. Ďakujem. Ešte niekto? Ak dovolíte, tak aj ja sa vyjadrím. E, to, čo robíte, sa mi zdá byť veľmi pozitívne a aj slubné, ale aj tak by som potreboval možno také 2-3 konkrétne príklady, aby ste nám dokázali, čo bude tým zjednodušením. Ja osobne som zažil realizáciu alebo uplatňovanie pilotného projektu. Nešlo o veľké sumy a chceli sme e, uskutočniť istý pokus, ale potom prišiel ako keby istý valec, ktorý to všetko zahubil v zárodku. E, neviem teda, či by pani generálna riaditeľka bolo možné nechať istý priestor inováciám Nehovorím otvoriť dvere nejakým podvodom, ale ak sa má niečo e, otestovať, tak to samozrejme e, v úvode bude ťažké. E, no ale niekedy to môže odradiť prípadných kandidátov a vlastne e, to o ničom aj tak nevypovedá. Takže možno vám trošku skomplikujem život, pretože doteraz, keď e, nám ťahali medové motúzy v teréne, tak e, potom sme sa vždy mohli odvolávať na to, čo bolo e, odhlasované, ale od 1. januára 2018 my budeme zodpovední za vlastne zdravú podstatu tohto finančného poriadku. Možno, že teda pár konkrétnych prípadov, aby ste e, naozaj poukázali na zjednodušenie. Neplatí to iba pre komisiu, ale aj pre zainteresované strany. A e, tie vedia, čo sa dá pripísať zložitej vnútroštátnej legislatíve alebo e, iným právnym predpisom, ale často, pričasto sa prstom ukazuje na EÚ, čiže treba čo najjednoduchšie pravidlá, aby bolo možné eh, odlíšiť to dobré od zlého. Mne sa tá iniciatíva teda veľmi páči, ale musíme byť veľmi obozretní, tak aby sme si boli istí, že to nakoniec nebude iba eh, nejaká PR akcia Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým, pretože všetko, čo tu odznelo, je veľmi relevantné ešte predtým, ale chcem povedať, že nejde iba o PR akciu. E, pre mojich kolegov to vôbec nebolo ľahké každý týždeň sme rozmýšľali, či sme spravili maximum na zjednodušenie pravidiel. Podpredsednička prišla až potom a spýtala sa, teda, či sa nedalo spraviť ešte viac, ale my sme zašli e, skutočne najďalej, ako sme mohli, bez toho, aby sme ohrozili rovnováhu e, tých programov, ktoré sa už uplatňujú, pretože ak by sme mali úplne nové pravidlá, tak by to e, Eh, donútilo eh, ľudí začať odznovu. Takže sme sa snažili dať nové možnosti, ale bez toho, aby sme niečo eh, nanútili, iba ak to bolo nevyhnutné. Čiže nie úplnú revíziu systému sme chceli dosiahnuť. ešte zareagujem možno, že na otázku non-profit. E, máte pravdu, pani Gresle, my nemôžeme e, zaplatiť viac ako to, čo sa pre fond vyčlení, ale na druhej strane nie je možné, aby každý výskumník na univerzite byl, bol platený za článok ale on musí mať taktiež motiváciu e, snažiť sa získať podporu aj iných organizácií. E, ten strop 100% by mal byť e, zachovaný pri financovaní, ale mali by sme nechať ešte priestor pre tie úspešné projekty. Čiže správna rovnováha a potom aj správne iniciatívy podporiť. Viacerí hovorili o správach. Ak by už nebola povinnosť podávať správy, tak by sa oslabila aj ex post a demokratická kontrola. Takže my neredukujeme počet e, správ, my iba racionalizujeme tie, ktoré už sú e, vo finančnom poriadku. Chceme sa vyhnúť duplicitným správam, ak ide o nejakých partnerov, takže netreba tam niečo e, na silu doplňať. Ak si myslíme, že tie ex ante sú dostatočné, tak to netreba vymýšľať na novo. A taktiež sme zrušili povinnosť podrobných e, správ pre jednotlivých príjemcov. E, my vám môžeme ale poskytnúť informácie, aby ste si boli istí, že nejako neoslabujeme transparentnosť vo vzťahu s Európskym parlamentom. Naopak, aspoň v jednej oblasti. A sú to práve tie trastové fondy. Tu navrhujeme posilniť úlohu parlamentu. Počula som to viackrát ako požiadavku na pôde tohto výboru. Prečo sme to chceli rozšíriť na interný rozmer? Tento nástroj podľa nás mal byť vytvorený kvôli kríze. Nevieme, čo sa môže udiať v budúcnosti. Čiže možno aj nejaký asymetrický mm, systém mm, pre EÚ. Ale to by nemal byť e, obvyklý postup Európskeho rozpočtu. Je to však veľmi politická otázka, o ktorej treba ešte diskutovať. Každopádne chceme posilniť úlohu parlamentu pri trastových fondoch. Potom tu padla otázka, či e, sa uberáme cestou ex post a odkláňame od ex ante. Nie, ja by som skôr povedala, že ex ante hodnotenia boli, ale potom sme mali uh, objemné dokumenty a rozmýšľali sme, ktoré pravidlá by sa e, pretavili do pravidiel partnerov a potom teda ex e, post kontroly, ale s veľkou chybovosťou, ale pri ex ante našej partneri, ako Svetová banka, majú e, podobné pravidlá, čiže by to malo byť viac menej ekvivalentné a proporčné. Pani Niata sa správne pýtala na iných partnerov. My myslíme na národné rozvojové banky verejné, ktoré vo viacerých členských krajinách existujú a ak by boli kompatibilné pravidla, tak by sa mohli považovať za partnerov aj ako napríklad Európska investičná banka, Čiže verejné organizácie alebo veľmi podobné. To sme mali každopádne na pamäti. Pán Depre sa pýtal na prevody. Či hrozí, že sa môžu zrušiť záväzky, pretože členská krajina nie je schopná vykonávať nejaký nástroj, finančný nástroj, pretože chýba infraštruktúra. Áno, dá sa povedať, že, to má, že z toho má stať nástroj spoločenstva, ale bude tam e, okienko, povedzme, vyhranené pre moju členskú krajinu. Čiže sa neodoberú tieto prostriedky, ale snažíme sa zjednodušiť uplatňovanie tohto nástroja, ak by to malo byť jednoduchšie na európskej úrovni. Nejde o to teda e, odňať prostriedky, ale dať možnosť členskej krajine, aby to bolo na európskej úrovni, ale s vyčlenenými prostriedkami pre danú krajinu. A tu sme sa snažili ísť dosť ďaleko, aby sme zabranili dvojitému, dvojitému výkazníctvu. Napríklad pre štrukturálny fond sú nejaké požiadavky a zase iné pri, pre iné európske nástroje, keď sme sa snažili o harmonizáciu, tak dochádzalo k duplicite, či už v oblasti životného prostredia alebo nejakých detajlov, takže ak to bolo už schválené jedenkrát, tak netreba žiadať druhé schválenie, pretože boli presunuté prosvedky z národnej na európsku e, úroveň. Snaď som pokryla všetko ešte dve pripomienky na záver, také inštitucionálnejšie aspekty. My by sme radi spravili workshop, aby sme dokázali, ako to pozitívne zmenilo situáciu v teréne. Mali sme viacero uh, spätnej väzby od e, partnerov, ale je jasné, že nejako nechceme zasahovať do rozhodovania parlamentu. Vy si to môžete rozhodnúť, ako jednotlivé výbory prispejú. Predseda prerušuje. E, či by na tie workshopy mohli prísť aj nejakí miestni zástupcovia aby oni povedali, ako to vnímajú, ako sa to dá sklbiť, ako účinná je to zjednodušenie. E, nie je problém. Máme kontakty aj s výborom regionov, pretože konečný cieľ je práve to zjednodušenie. Ale so zachovaním dobrých e, finančných postupov na tom musím klásť dôraz a myslím, že vy budete so mnou súhlasiť. Takže my sme nejako nechceli ovplyvňovať organizáciu a prácu parlamentu, ale pokiaľ to bude možné aspoň to zrýchliť, tak aby sme mali e, v rozumnom čase dohodu. Ďakujem pekne. Nikto vás tu ne, e, v podstate e, podozrieva z manipulácie. Dobre, všetko to znie veľmi slubne a určite budeme musieť veľmi obozretne postupovať. Takže môžeme prejsť na ďalší bod. Pani Kalvino, ktorá má správu ohľadom pozmenujúceho listu. Takže toto bude od 15. novembra zhruba oficiálne, hej, pokiaľ viem Omnibus 10. novembra. Dobre, takže pozmenujúci list číslo 1. Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Pokúsim sa veľmi stručne, pretože je naozaj veľmi neskoro, ako ste sa vypovedali a nechcem tu nejak vás nudiť. Ale je to dosť dôležité Viete, že každý rok v tomto období roka väčšinou prichádzame s pozmenujúcim návrhom rozpočtu amending letter, to je taká hlavná zmena v návrhu rozpočtu, ktorý predkladáme a väčšinou tu v podstate dávame tie posledné informácie, ktoré máme z plnenia polnohospodárskeho rozpočtu, keďže sa končilo obdobie v podstate čerpania rozpočtu, inventarizovali sme príjmy výdavky a podľa toho prispôsobujeme návrh rozpočtu na ďalší rok. A tento rok je tento pozmenujúci list trošku iný, pretože sme tam zakomponovali všetky návrhy na rok 2017 tak aby sme prehodnotili návrh revízie, strednodobej revízie viacočného finančného rámca. Takže prvá časť tohto listu je aktualizácia výdavkov v polnohospodárstve. Tu vidíte, že v podstate ide opatrenia, ktoré boli oznámené pre mliekarenský sektor 500 miliónov. Samozrejme si spomínate, že už na vrhu rozpočtu sme mali 100 miliónov na produkciu ovocia a zeleniny, ale tu e, zohľadňujeme mliekarenský aspekt tohto už oznámeného opatrenia a E, tieto ďalšie opatrenia e, v podstate môžeme financovať e, z zvýšených vyčlenených prostriedkov, čiže bolo to je zníženie platieb nejakých 7 miliónov, čiže nenavyšujeme záväzky. Čiže čo sa týka celkových čiastok, návrh rozpočtu sa až tak nemení, ale je tu teda ďalšie opatrenie pre sektor mliekárenská. Navyše sme zaviedli v návrhu rozpočtu opatrenia na navýšenie výdavkov tzv. topapy alebo doplatky v rámci strednodobého hodnotenia v dvoch hlavných oblastiach rast a zamestnanosť a migrácia. Čo sa týka rastu a zamestnanosti, navrhujeme navýšiť o 50 miliónov prostriedky v súvislosti s Horizontom 2020, Kozme a ZEF e, doprava. A nemusím o tom asi viac hovoriť, o týchto troch návrhoch a troch programoch, pretože vieme, že mnohí z vás a pán Fernández vždy o týchto programoch hodne hovorí a že, o tom, že ich potrebujeme posilniť. Takisto sme navrhli navýšiť teda uh, schváliť návrh o Wi-Fi konektivite, Wi-Fi pre EU 20 miliónov, ktoré presunieme z uh, SEF Telekom programu, uh, e, 50 miliónov Erasmus plus navýšenie pre všetkým v oblasti učňovských programov ktoré viem, že váš výbor veľmi podporuje. Nie len, že sme tam dali doplatky na rok 2017, ale aj vzhľadom na finančný programovací profil až do roku 2020 pre všetky tieto programy sme tam zahrnuli. Tieto aktivity si vyžadujú využitie globálnej marže pre záväzky. Tam máme ešte stále 174 miliónov k dispozícii. Takisto sme navrhli navýšiť iniciatívu zamestnanosti mládeže o ďalšiu miliardu a to si vyžiada použitie globálnej marže pre záväzky, keďže nie sú žiadne peniaze k dispozícii pre globálnej marže pre záväzky. Navrhujeme politickú dohodu rady, takže komisia navrhne tento doplatok budúci rok, keď budeme mať opäť globálnu maržu záväzkov v podstate naplnenú finančne a spravíme technické, uh, um, uh, technickú úpravu na jar. Čiže budeme robiť e, druhý opravný rozpočet, aby sme zafinancovali túto iniciatívu zamestnanosti Že Druhá veľká oblasť aktivít je migrácia. Tu navrhujeme dať k dispozícii 750 miliónov na podporu partnerské rámcových programov s partnerskými krajinami. O tom sa minulý týždeň hovorilo na Európskej rade a získalo si tú veľkú podporu tzv. kompakty, stratégia v rámci susedskej politiky. To bude 500 miliónov pre rozvojový nástroj a 250 pre európsky susedský nástroj európskeho susedstva. Takisto navrhujeme 250 miliónov na vybavenie Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj. O tom sa momentálne rokuje. To by sa ďalej posilnilo presunom prostriedkov, tak aby sme dosiahli naozaj tých 275 miliónov. A ak chceme toto všetko zafinancovať, navrhujeme využiť aj pohotovostnú rezervu 1 miliarda v roku 2017 Chceli sme sme kompenzovať tieto čiastky, ktoré budeme aktivovať cez tú pohotovostnú maržu. Viete, že tá musí byť vždy kompenzovaná a to chceme spraviť čo najskôr, tak aby sme nepreťažili posledný rok viacročného finančného rámca aktuálneho. A preto navrhujeme vykompenzovať túto čiastku z obdobie 2017 až 2019 maržou z kapitoly 2 v roku 2017 a 5 2018 a 2019. Takisto v našom liste navrhujeme posilniť Europol o, o ďalších 20 pracovných miest. To sú ďalšie pracovné miesta, ktoré už boli navrhnuté v návrhu rozpočtu roku 2017. A chceme umožniť Európskej pohraničnej a strážnej agentúre a EU agentúre pre e, azyl, EASO, aby mohli vykonávať svoje povinnosti a potrebujú najať skúsených zamestnancov, takže chceme prispôsobiť aj štruktúru ďalších pracovných miest, tak ako je to v návrhu rozpočtu na 2017, takže sa navýši celkový počet nových pracovných miest. A na záver ešte navrhujeme tri zmeny v oblasti správnych výdavkov na zjednodušenie a zracionálnenie správnych finančných a logistických služieb EU delegácií. Chceme aktuálne úlohy troch špe, špeciálnych e, zástupcov e, presunúť z hlavy 2 na hlavu 5. Samozrejme to povedie, aspoň pre nás to bolo zaujímavé, to bol predpoklad pre DG rozpočet na komisii, to povedie k synergiám a umožní k zníženiu počtu e, pracovníkov na plný úvezok o 15%, čiže je tu synergia. E, pretože odstraňujeme povinnosť paralelne viesť určité administratívne funkcie na zastúpeniach a delegáciách, pardon. Po druhé, navrhujeme zabudovať do rozpočtu dopady vývoja skutočných miest, takže uplatniť známu metódu, ktorá zahrňa infláciu, e, mieru inflácie v Bruseli a v Luxemburgu a vývoj platov v eh, koš 11 členských štátov. Ešte stále nemáme konkrétne údaje navýšenia miest, ale e, asi rozumné by bolo, ak by sme už teraz zohľadnili to, že tie čísla budú asi vyššie ako to, čo sme už dali do návrhu rozpočtu. A v oblasti administrácie navrhujeme zosúľadiť počet miest s plánom Európskeho parlamentu a dvoch výborov po tom, čo bola uzavretá dohoda po dlhých diskusiách medzi rôznymi inštitúciami. Takže v podstate tento pozmenujúci e, list pre, stredové e, stredobé hodnotenie viazočného rámca do ročného bežného e, postupu tvorby rozpočtu a sú tam všetky v podstate postupy DAB, pozmenujúci list, návrh rozpočtu, čiže čo najskôr sa snažíme toto navrhnúť tak, aby e, dve zložky rozpočtové e, sa dohodli čo najskôr a sme k dispozícii na, každé otázky, na všetky otázky. Ďakujem pekne. Tento opravný list nám umožní teda nadväzať aj na trilog, ktorý bol minulý týždeň a dávam slovo Jans Gejerovi, všeobecnému spravodajcovi vielen Dank. Ähm, gebotene Kürze. Ähm, vieles, was... Ďakujem pekne. Äh, veľmi stručne, všetko, čo sa spomína v opravnom äh, liste, äh, by sme nemali kritizovať, pokiaľ ide o teda pol, politiku. Tu sme sa už zaviazali k určitým cieľom Posilnenie týchto prostriedkov je to, čo sme očakávali. Teším sa, že ste išli toto cestou, ktorá e, má aj určité rizika, e, a ktoré sú prepojené e, s tým stretnutovým finančným rámcom, ale robím si veľké starosti, že rada na tomto mieste nebude až taká flexibilná ako my a napokon by to mohlo postupy e, skomplikovať a mohli by sa prijať len e, tie e, postupové, ale mm, potom pokiaľ pôjde o prostriedky, by sa nemusel správne k tomu postaviť. No a k tým posunúcim prostriedkom v princípe sa tešíme, že pri mnohých v mnohých bodoch Európsky e, parlament e, chce teda posilniť komisiu. Ja osobne by som si želal, aby ste naše obavy týkajúce sa znovu nastolenia prístupov e, z obdobia spred FC No, pokiaľ ide o Connecting Europe Facility a Horizon 2020, keby ste toto boli dali do, viac do stredobodu. Takže veľa vecí sa tu posilňuje. Boli by sme spokojní, keby sa povedalo, dobre, zoberieme tieto prostriedky, ktoré sú tu dodatočne k dispozícii na to, aby tie prístupy, ktoré tu predtým boli v rozpočte, e, sa e, opäť e, obnovili, ktoré teda trpeli v dôsledku EFSI a to je prioritou tu v Európskom parlamente. Postup je zaujímavý, ktorý navrhujete, pokiaľ ide o Európsku iniciatívu pre zamestnávanie mládeže, ale ako mám vnímať tie čísla, ktoré ste nám predložili, som sa pýtal, ale teraz je to už zrejmejšie po vašom vysvetlení. Aspoň teda vašim zámerom je tú dodatočnú miliardu, čo najrychlejšie zmobilizovať v roku 2017. Želáme si tu e, ešte niečo viac, ale určite sa to dá vyrokovať s radou, ktorým smerom to napokon pôjde. Pri poslednom rozpočtovom postupe ehm, kolega Fernández eh, už eh, docielil politickú dohodu s radou, eh, že ak táto iniciatíva bude úspešná, rada bude súhlasiť s posledným prostriedkou pre túto oblasť Takže mali by sme tam potom už len diskutovať o tom, ako bude vyzerať tá suma. Trošku som e, nespokojný s vašimi návrhmi ku Global Europe. Sa mi zdajú byť dosť jednostranné. Na trialógu som to už z časti spomenul. Humanitárna pomoc, tu si nutne želáme, súrne želáme, aby prostriedky, ktoré sú tu k dispozícii, sa posilnili a nie aby tie núdzové eh, opatrenia boli jedinými, ktoré sa tu môžu použiť. To eh, platí rovnako aj pre nástroj pre stabilitu a mier a eh, politiku susedstva alebo teda DCI, aby som bol konkrétnejší. Tu vaše návrhy mi pripadajú príliš jednostranné. A pokiaľ ide o to veľa tých zmysluplných eh, návrhov, navrhnúť Európskym fondom pre eh, trvalodržateľný eh, rozvoj, tak sa vraciame k tomu, o čom sme už diskutovali. Tento fond, obávam sa, by potom mohol spájať dve slabosti, a to chýbajúcu adicionalitu, ktorú kritizujeme pri EFSI. Tu by sme preložili ešte aj na Afriku. A Ďalšie nástroje, ktoré sú e, e, vhodné, e, kde, kde, kde je možné dosiahnuť krok so subvenciami, tie by sa pos, posla, oslabili. Takže o tomto ešte musím pouvažovať. Neviem, či v takomto rozmere to budeme vedieť podporiť. Dobre, takže pán Tanen je naozaj veľmi smutný, že tu dnes nemohol byť s nami aby, a nemôže sa zúčastniť tejto diskusie. A po trialógu z minulého týždňa lietadlo meška a teda nemôže tu dnes byť, a, takže povie nám o tom neskôr. Spravodajca pre rozpočet na rok 2016 máte nejaké pripomienky, pán Fernández? Chcem vyjadriť želanie. Dúfam, že rada bude pripravená rýchlo vyhodnotiť, vyjadriť svoje stanovisko k opravnému e, listu, ktorý súvisí s rozpočtom samozrejme 2016, bude za budovaný, zakomponovaný do ďalších úvah, ale zároveň súvisí aj s cieľmi revízie a to len svedčí o tom, že rozpočet na rok 2017 a viacročný finančný rámec sú úzko prepojené a potrebujeme, aby rada bola pripravená prediskutovať tieto dve spisy spoločne. Z tohto pohľadu sa nedá povedať, že prvý trialog mm, v podstate rozstýlil naše obavy, pretože to nie je tá istá rada, ktorá rokuje v rámci trialógu na rozpočet 2017, to je ECOFIN, a rada, ktorá rieši strednodobé hodnotenie to je Rada pre všeobecné záležitosti a pokiaľ viem, tak Rada pre všeobecné záležitosti bude mať svoj názor aj na návrh komisie k revízii viacročného finančného rámca. E, predvečer pred uzavretím konciliáciou e, k rozpočtu na rok 2017. Hlasí sa niekto do diskusie? Ak nie, tak to svedčí o tom, že rečníci hovorili jednoznačne a presvedčivo. Takže môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Správa Jose Manuel Fernandesa o možnom pozastavení a eventuálne potrestaní eh, španielská a Portugalska. Ďakujem pekne. Ja už som povedal, že to nemá zmysel. Dobre, tak veľmi rýchlo. Skúsim veľmi rýchlo. Nemá zmysel sankcionovať eh, ľudí a nesankcionovať štát. Pozastavenie platieb z fondu, to je to najťažšie, najzávažnejšie, alebo teda oveľa závažnejšie ako sankcie, ktoré neboli. Jednoducho sankcie nedostalo ani Portugalsko, ani Španielsko. Mám ten istý názor a to isté stanovisko a dúfam, že to bude aj jednomyselné stanovisko rozpočtového výboru. Pán spravodajca, napriek tomu, že je pomerne neskoro, obratím sa na všetkých prítomných členov, tých, čo sú ešte tu. Vyjadrenie pána Fernandesa je názor, ktorý môže získať e, jednomyselnú podporu? Dobre, to je slubné. Takže asi sme prebrali všetko na programe. Chcem povedať, že najbližšie stretnutie je 9. a 10. novembra v Bruseli, teda stretnutia. A ak sa už nikto nehlasí a nechce nič povedať v rámci rôzneho, tak môžem ukončiť naše dnešné stretnutie. Ďakujem, že ste ostali tak neskoro do večera.